výklad sa považuje za schválený. Ďalšie oznámenie. Príslušné francúzske úrady informujú, že pani Christine Revo Dallon Onefroy bude nahradi, nahradí pána Dezíra z účinnosťou od 19. E, apríla podľa článku 71 e, Eh, pravidel, ktoré upravujú eh, voľbu poslancov Európskeho parlamentu v rámci všeobecného hlasovania. A podľa rokovacieho poriadku parlament berie na vedomie zvolenie pána Revoa s účinnosťou od eh, apríla tohto roku. Vítame nového kolegu a podľa článku 32 rokovacieho poriadku Ehm, ehm, došlo k verifikácii eh, a nik eh, nespochybňuje eh, pána Revo, bude mať všetky práva spojené s mandátom europoslanca. Podpísal vyhlásenie, podľa ktorého nemá žiadne okolnosti, ktoré by bránili mu vykonovať túto funkciu. Začíname E, dnešné rokovanie, spoločnú rozprávu o bankovej únii. Je tu správa Hökmar, rámec pre